Uh, <clears throat> Kolegovia, láskavo sa usadte. Máme hodinu a pol vymedzeného času na tento bod programu. Máme tu už obe spravodajkyne, pani Mecelu aj Cecil. Ste pripravené, dámy? Dobre. Prvý bod sa týka schválenia programu. Ak nie sú žiadne námietky eh, v prijatom znení budeme tento program považovať za platný a prejdeme hneď k samotnému bodu, asi to je situácia v Stredomorí a potreba holistického prístupu EÚ k problematike migrácie. Máme pred sebou návrh správy. Uvádza sa v niektorých podkladoch, že schôdza trvá od 19. do 21. Nie je to pravda. Schôdza v skutočnosti bude trvať od 19. do 20.30 bez ohľadu na to, čo niektorí tvrdia Takže máme pred sebou návrh správy. Chcem sa poďakovať obom spravodajkyniam za to, že tento návrh vypracovali. Ide tu o naozaj obrovský kus práce. Máme iba hodinu a pol. Zdá sa, že je toho času veľa, ale naozaj to nie je veľa na takúto rozsiahlu správu, pri ktorej lehota na pozmiace návrhy vyprší 8. februára. Naozaj už nám neostáva veľa času na takúto rozsiahlu tému správu z vlastnej iniciatívy. Máme teda hodinu a pol Láskavo sa prosím eh, snažte vyjadrovať k veci vo vašich vystúpeniach a potom dáme um, ešte na záver slovo opäť spravodajkyniam po diskusii v kontexte spravodajskej iniciatívy. Teraz sa pristúpime k prezentácii najskôr oboch eh, spravodajkyň a potom dáme slovo zastupcovi komisie mm, Marta Sajgene, ktorým má na starosti otázku pristiovalectva potom dostane slovo Peter Dies, ktorý je zástupcom riaditeľa pre problematiku prisťahovalectva na ministerstve um, pre bezpečnosť a spravodlivosť. Taktiež dáme potom slovo profesorovi Danielovi Tajmovi, ktorého vyzvali obe spravodajkyne, aby sa viedlo k tejto téme. Konkrétne je to profesor z Univerzity eh, Konstanc z Nemecka, A napokon bude priestor pre diskusiu. Keďže času je naozaj málo, nebudeme už eh, eh, viac eh, času využívať na žiadne úvody. Dáme slovo spravodajkyňom, aby nám priblížili hlavné mm, body obsiahnuté tejto správe pani Mecela. Ďakujem, Klod. Ja sa pokúsim byť čo najstručnejšia, ale predsa len Z pléna zaznieva námietka, že tlmočenie vypadáva. Uh, translation everywhere. We, I didn't have any indications of any mm, si, či tlmočenie funguje. Nikto iný sa nehlásil, že by boli problémy s tlmočením. Uh, je teraz všetko v poriadku s tlmočením, prosím? Nemčina je k dispozícii, tlmočenie do Nemčiny je na tejto schôdzi.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 Um, the interpretation in Maltese. Máme to do mlčiny pasívne a tlmočenie po francúzštine, nemčine, taliančine, holandčine, švedčine, maďarčine, polštine, slovenčine, bulharčine a rumunčine bude k dispozícii. E, všetko ostatné e, teda k dispozícii nebude. Roberta, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela kolegom priblížiť e, tak rozsiahlejšie našu 27-stranovú správu, ktorú sme rozoslali pred niekoľkými hodinami kolegom, e, všetkým členom výboru minulý rok, keď sme boli poverení vypracovaním um, obojstranného prístupu k tejto problematike presťahovalectva. Vedeli sme, že to bude zložité. Nevedeli sme však, že to budeme robiť v čase najhoršej presťahovaleckej krízy od druhej svetovej vojny. Mm, taktiež na zavalili populistické hnutia z celej Európy a tiež mm, problematika otázok bezpečnosti na celom našom kontinente. Nebolo teda jednoduché. Museli sme sa vzdialiť od našich ideologických e, dogiem, ale teraz e, sme naozaj pred konkrétnou prúčasťou presadiť niečo veľmi reálne. Snažili sme sa zaujať holistický prístup k tejto problematike, pretože to od nás občania očakávajú. Som sa preto poďakovať pani Kienge, svojej spoluspravodajkyne, všetkým tietimi spravodajcom, ktorí sa do tohto procesu zapojili. Predpokladám, že všetci sme sa naučili, že e, téma utečenectva nemá žiadne rýchle, jednoduché riešenia. Budeme potrebovať rozsiahly plán. V našej správe sa práve o toto snažíme texte sa predovšetkým spomína princíp solidarity, eh, na ktorej musí byť postavené akékoľvek konanie v oblasti presťahovalectva a utečenectva. Toto musí byť v popredí všetkých našich rokovaní o tejto téme. Chceli sme správu rozoslať kolegom o niečo skôr. Je nám ľúto, že prišla tak neskoro, ale predpokladám, že najbližší týždeň bude priestor diskutovať o nej a vychádzame tak či tak z pracovného dokumentu, ktorý sa vo výbore už prejednával udalosti z posledných dní nám opäť ukazujú, že sa musíme viac snažiť predchádzať svetom na životoch na širom mori. Ľudia ešte stále sa stavajú obeťami nehôd na mori. Um, vidíme, že Frontex a rôzne námorné operácie, ako napríklad Sofia, zohrali významnú úlohu v zachráňovaní ľudských životov, ale musíme ísť ešte o niečo ďalej. Tiež dôrazňujeme, že Všetci, ktorí sa snažia skutočne pomáhať ľuďom na širom mori, by nemali byť kriminalizovaní. Čo sa týka Frontexu, nedávno navrhovaný e, balík e, pobrežných hliadok by mal nahradiť túto agentúru a chce zaistiť integrované riadenie hraníc na vonkajších hraniciach s cieľom e, efektívnejšie riadiť prílev prisťovalcov a tiež zaistiť vysokú úroveň vnútornej bezpečnosti. Akýkoľvek holistický prístup prisťovalstvu musí zahrňať aj opatrenia zamerané na prerušenie činnosti zločineckých e, sietí. Toto musí byť spojené tiež s významnejšou dynamikou e, sledovania e, tejto trestnej činnosti, ako aj ich financovania a zahabávania ich ziskov. Tieto tejto únii zielných hodnot sa teraz musíme stať úniou spoločnej zodpovednosti. Všetky členské štáty musia sa ujať svoje úlohy. Mechanizmus relokácií je krokom správnym smerom, ale počty, ktoré sme videli doposiaľ, sú sklamaním. Štáty musia plniť svoje povinnosti, ktorým sa zaviazali a to čo neskôr čo sa týka presídľovania, vzhľadom na bezprecedentné prítoky prisťovalcov, ktorí prichádzajú neustále na naše hranice, vieme, že potrebujeme záväzný legislatívny prístup k presídľovaniu, tak ako sa to uvádza v agende Komisie pre prisťovalectvo ďalšie legálne formy vstupu pre ľudí, ktorí hľadajú ochranu, by tiež mali byť poskytnuté to zahrne humanitárne víza a humanitárne povolenia na vstup. Toto sú potrebné kroky, ak chceme zabráňovať tomu, aby sa ľudia dostávali do rúk a pašerákom, prevádzačom, aby zomierali na našich pobrežiach. Čo sa týka hraníc, zrušenie eh, vnútrohraničných kontrol Schengenu musí z ruka v ruke s posilnením našich vonkajších hraníc toto je predpoklad preto, aby Schengen mohol fungovať riadne. Európska únia musí posilniť svoju ochranu hraníc, musí ďalej rozvíjať CIS a taktiež sú potrebné ďalšie opatrenia na zvýšenie kapacity šengenského priestoru, aby bolo možné riešiť nové výzvy, ktorým Európa čelí a tiež zachovať základné hodnoty bezpečnosti a voľného pohybu osôb. Každý sa musí cítiť bezpečne v našich mestách, či už je to v Berlíne, v Londýne, v Ríme alebo vo Valete. Ehm, obavy spojené s bezpečnosťou súvisiace s príľavom ľudí existujú a štáty musia plniť svoje povinnosti na externých hraniciach, ak tieto obavy by sa mali nejakým spôsobom ehm, rozptýliť. Čo sa týka integrácie, tu je ehm, ďalší proces v podstate dvojstranný. Isté, že ľudia, ktorí, ktorým bude poskytnutá ochrana, musia mať zaistené dodržovanie svojich práv a musíme robiť viac preto, aby boli rodiny združované, ale naďalej platí, že musíme očakávať dodržiavanie hodnôt, na ktorých je naši, naša únia postavená. V správe sa podrobne vyjadrujeme k dublinskému systému, ktorý zrejme sa všetci zhodneme na tom, že e, nesplnil svoje ciele. Navrhujeme isté kroky, ktoré dúfame budú užitočné v ďalších e, rokovaniach. Nie každý, kto prichádza do Európy, má nárok na ochranu, to chápeme a chápeme tiež, že bezpečný návrat tých, ktorí nemajú nárok na ochranu, musí byť uskutočnený. Iba 36 tých, ktorí sa musia mm, vzdeliť do Európskej únie, sa e, naozaj museli vrátiť e, do, člen, do krajín, z ktorých prichádzali v roku 2014. E, tento proces musí pokračovať aj na to uznávame návrh komisie vytvoriť zoznam bezpečných krajín pôvodu. Ak by tento zoznam bol povinný pre členské štáty, bol by to významný nástroj v zjednodušovaní azylového procesu vrátanie politiky návratov. Ďalej, čo sa týka hotspotov, chceme, eh, aby tieto začali fungovať čo najskôr, aby bola poskytnutá skutočná operačná pomoc členským štátom. Tiež popisujeme ďalšie kroky v snahe bojovať proti skutočným príčinám eh, takéto migrácie. Musíme si uvedomiť, že dlhodobo bude potrebné o mnoho väčšie odhodlanie aby sa bojovalo proti skutočným príčinám tohto utečenstva, síce vojna, korupcia, chudoba a taktiež hlad a nedostatok príležitosti. Všetci títo ľudia budú nútení odchádzať a utekať do Európy, ak Európa nebude pomáhať opätovne budovať ich krajiny pôvodu. A to znamená, že komisia a členské štáty musia vyčleniť prostriedky, aby pomáhali týmto krajinám napríklad zjednodušovanie investícií, do vzdelávania, taktiež posilnenie azylových systémov, pomoc lepšieho riadenia hraníc a posilňovanie systému spravodlivosti a súdnictva v daných krajinách. Chceme vyzvať Európsku úniu, aby pomáhala tretím krajinám budovanie budovaní azylového systému a integračných stratégií, aby tieto osoby z tretich krajín, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, mohli žiadať o ochranu v týchto krajinách. Tiež hovoríme o nedávnej um, dohode medzi EU a Tureckom v tom pláne. Chceme vyzvať všetky strany, aby sa snažili plniť túto dohodu, aby Turecko plnilo svoje záväzky um, snaží sa zabrániť eh, prílivu eh, pristiaľovacov eh, z, z svojho územia do EÚ. Ďalej, chceme aby boli prostriedky e, vyšlenené e, o mnoho lepšie využiteľné, aby boli dostupné prevoz mimo mimovládky, e, tiež Fond pre Afriku a 1,8 miliard eur, ktoré boli vyšlenené pre tento fond, aby naozaj sa tieto peniaze sprístupnili, aby členské štáty plnili svoje záväzky ďalej. Čo sa týka legálnych foriem vstupu, chceme, aby členské štáty si uvedomili, že objem povolených počtov legálneho vstupu E, musí byť presne stanovený, ale taktiež si musíme uvedomiť, e, koľko pracovných miest je voľných, ktoré by sa mohli obsadiť e, osobami z tretich krajín. tiež, taktiež smernica o modrej karte chceme, aby bola čo najambicioznejšia, keď sa hovorí o zneužívaní v pracovnom sektore. Chceme, aby sa bojovalo proti takýmto nekalým zamestnávateľom, aby prebiehal efektívne proces boja proti takejto nekalej forme práce a zneužívaniu pracovných síl. Správa je naozaj veľmi podrobná, dlhá. Verím, že sa nám podarí celý tento proces plodne uzavrieť. Ja som sa e, dnes dožila 37 rokov. E, v priebehu víkendu mnoho detí zomrelo, utopilo sa ešte predtým, než sa dostali do Európy. Musíme sa postarať o to, aby sa tieto deti nestali e, súčasťou len obrovských más ľudí, ktorí zomierajú anonymne bez e, nejakej nádeje do budúcna. Rozhodne to nie je možnosť, ktorou počítame my. Ďakujeme pekne. Teraz e, ďalšia spravodajkynia Cecil NG. Nech sa páči. Grazie. E, ďakujem pekne, pán predseda. Tesne pred rokom tento parlament prijal záväzok priniesť zmenu v prístupe Európy k migračným fenoménom a aj v dôsledku tej núdzovej situácie, pokiaľ ide o prišťovalstvo, tak prislúbil takisto holistické posúdenie tejto situácie. Pokiaľ ide o tie politické kroky, ktoré boli prijaté za posledné mesiace, tak eh, takisto sa udela aj spoločná diskusia ohľadom tejto správy. Ako už počerkla moja kolegyňa Roberta Mecovala, táto práca je syntézou pozícií dvoch eh, najväčších politických skupín a je to výsledok kompromisu, ktorý dal dohromady nie vždy identické názory eh, dali do spoločnej reči a týka sa to takého všeobecného smerovania tohto dokumentu. Ja chcem využiť túto príležitosť a ešte raz sa poďakovať kolegyni Roberte Mecovej. E, naozaj si vážim jej e, disponibilitu a ochotu prispieť takémuto kompromisu. E, samozrejme všetko najlepšie k dnešným narodeninám a takisto chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich prácu a za to, že boli k dispozícii a participovali na tomto projekte, projekte a takisto aj e, rôznym oddeleniam a e, službám v rámci parlamentu a takisto aj sekretariátu. Na rozdiel od niektorých, teda napriek niektorým rozdielom sa nám podarilo ísť nad rámec e, niektorých, niektorých takých rozchádzajúcich sa názorov a dopracovali sme sa ku konkrétnym špecifickým odporúčaniam, pokiaľ ide o niektoré sektory zásahov alebo intervencií. Ako ste mohli si pozrieť a overiť, tie základné obsahy práce boli zapracované do návrhu správy, hoci tá štruktúra bola mierne pozmenená to, čo je uvedené v rámci paradigmy tohto, tej, tejto správy, je, že e, s týmto fenomenom sa nebojuje, ale e, nejakým spôsobom sa usmerňuje prostredníctvom všetkých politik, ktoré máme k dispozícii v rámci optimálnej kombinácie po vnútornej a vonkajšej politike. A prostredníctvom konkrétnych zacielených dlho aj krátkodobých aktivít a takýmto spôsobom reagujeme na tú humanitárnu krízu, ktorá sa deje, tú katastrofu a snažíme sa riešiť e, tento fenomén a jeho základné dôvody. Samozrejme, tá zodpovednosť a solidarita nemôžu byť len abstraktnými princípmi musia, sa, musia byť plne reflektované v rámci migračnej politiky EÚ a musia vychádzať zo spoločnej právnej bázy, právneho základu. Solidarita, ktorá sa preukazuje v núcových situáciách, v situácii, ktorú teraz zažívame, prostredníctvom plného podpory e, aktivitám záchrany. Každopádne my požadujeme od členských štátov, aby e, si osvojili stály mechanizmus, ktorý bude venovaný výskumu záchrany a pomoci e, ohrozeným migrantom, ktorý bude adekvátne financovaný tak prostriedkami, ako aj e, financiami, ktoré sú k dispozícii. Ale tá solidarita sa neprejavuje len v rámci e, záchrany na mori, ale takisto je to pomoc pre tých, ktorí utekajú pred vojnou, pred perzekúciou. alebo poskytne tie pomoci tým, ktorí nedokážu sami vycestovať. My sme si osvojili mechanizmus prerozdelenia a požadovali sme povinný systém prerozdelenia, pokiaľ ide o žiadateľov azyl v rámci únie, to je mechanizmus, ktorý e, v rámci toho možného zohľadňuje aj preferencie žiadateľov, e, pokiaľ ide o ich e, destináciu, alebo teda tú želanú krajinu, do ktorej sa chcú dostať. Pokiaľ ale ide o ten záväzný mechanizmus presídlenia, a pokiaľ ide o počet tých e, utečencov, ktorí majú takto byť prerozdelení do členských štátov, tak nebolo to jednoduché. E, Bez toho, aby sme zanedbávali niektoré iné formy solidarity, ktoré sa týkajú humanitárneho rozmeru, tak e, zodpovedné riadenie migračného fenoménu predovšetkým znamená otvorenie právnych, legálnych teda kanálov pre migráciu. Len takýmto spôsobom dokážeme potom zabezpečiť tie modality vedomia a, a, a takisto dobra, alebo blahobytu tých osob, ktoré takýmto spôsobom sa pohybujú. Nemôžeme hľadať e, len nejakú pracovnú silu, ktorá bude vysoko špecializovaná. Musíme nejakým spôsobom e, zohľadniť aj tie fragmentované politiky normy členských štátov. Musíme sa sústrediť viac na všeobecné spoločné pravidlá, takisto musíme zohľadňovať, aká, aký je, aká je krajina pôvodu tých e, príslušníkov tretich krajín. My samozrejme sme proti akémkoľvek vykoristovaniu e, tých migrantov z pracovného pohľadu. V mnohých krajinách e, takýto zločin e, sa aplikuje len vo vzťahu k obchodovaniu, obchodovaniu s ľuďmi. My chceme, aby 52 z roku 2009 táto smernica bola aplikovaná a tam je požadovaná aj doplnková ochrana, pokiaľ ide o obete obchodovania, ktoré spolupracujú v rámci vyšetrovania, v rámci súdnych procesov a postupov. Je tu aj návrh e, úpravy v rámci Blue Card a ja osobne dúfam, že táto modifikácia bude ambiciozná a tie osoby, ktoré budú identifikované v rámci pracovného trhu v členských štátoch, tak tie bude treba zohľadniť. Každopádne, pokiaľ ide o otvorenie e, právnej, legálnej cesty pre utečencov e, v Európskej únii, tak to si bude vyžadovať ambiciozne e, politiky, e, ktoré sa budú v prvom rade venovať tým utečencom a ich voľnému pohybu. Ja si myslím, že toto bude kľúč pre úspech budúcej politiky, spoločnej politiky migračnej. Tá výzva, pred ktorou stojíme, je vyvinúť prístup, ktorý bude mať prioritný cieľ a síce integráciu týchto migrantov do tkaniva, sociálneho tkaniva do tých hostujúcich krajín, pričom im zabezpečia práva a zároveň na nich, e, im teda istým spôsobom budú diktovať aj niektoré povinnosti, ktoré sa vzťahujú aj na európskych občanov. A treba si pripomenúť, že ten hlavný princíp e, predstavuje práve práca, ich pracovný prísun, e, prí, prínos. My pripomíname aj článok 15 smernici o príjme a hovoríme ďalej aj o veciach, ktoré sa týkajú eh, Európskeho spoločného systému pre azyl. My naďalej eh, kriticky hodnotíme súčasný stav. Ďalej je to otázka tých kompetentných štátov, ktoré majú analyzovať eh, postupy, ktoré sa dejú na tom, v rámci toho prvého kroku a ktoré sa týkajú aj rodinných príslušníkov alebo rodinnej väzby E, väčšinou sa to deje v rámci krajiny prvého vstupu. E, z tohto pohľadu my vyzývame členské štáty, aby zabezpečili jednotu rodín a aby lepšie využívali e, diskrečnú doložku, rozhodovaciu doložku. Pokiaľ ide o tie oblasti, ktoré sa nachádzajú pri mori a keď prichádzajú obrovské množstva utečencov, tak tie sa musia radiť podľa systému dublinského a musí to byť centrálny systém, ktorý bude zabezpečovať e, určenie tej zodpovednosti. To je e, systém, ktorý bude koherentný so solidaritou a takisto s delením zodpovednosti medzi všetky členské štáty. Systém, ktorý by mohol byť e, vytvorený na, úrovni, na istých úrovniach a prahoch pre každý členský štát, nad rámec ktorých, nad rámec týchto prahov nemôže prísť k ďalšiemu alokovaniu až pokiaľ teda aj v ostatných členských štátoch naplneniu týchto kvót alebo takýchto prahov. Ďalej je tu boj proti obchodovaniu e, s ľuďmi a prevádzačstvu. E, Navádame členské štáty, Európsku úniu a jej agentúry, aby zabezpečili všetky opatrenia na boj proti tomuto javu. Nakoniec e, sú tu podstatné dôvody, ktoré núčia migrantov vydávať sa na takúto cestu smrti alebo takýmto spôsobom ich vyháňajú e, do týchto členských štátov. A tieto členské štáty musia vypracovať dlhodobú stratégiu tak, aby sa ubezpečili, že budú správne reagovať e, aj formou medzinárodnej spolupráce na situácie vojny, prenasledovania, aby do toho boli zapojení všetci aktéry aby tam boli aj viaceré projekty regionálnej spolupráce. Ďalšia, ďalší dôraz je, sa týka politiky návratov. Právo na azyl je e, uznaným právom e, európskeho práva a takisto e, medzinárodnými dohovormi. Akákoľvek, akýkoľvek pokus členskými štátmi nejakým spôsobom odmietať, odmietať utečencov a neposkutnúť im žiadnu možnosť uchádzať sa o azyl, tak to je nezákonné tieto veci treba riešiť pri plnom rešpektovaní ľudských práv. Na záver, myslím si, že sme ešte veľmi vzdialení od toho, aby sme našli a zadefinovali spoločné prístupy a také, ktoré boli vzdialené na úrovni aktérov a inštitúcií. Ale e, napriek tomu by som volila taký optimistický prístup. Naša práca už naberá formu a zo strany inštitúcií e, si to vyžaduje stále viac e, toho vedomia, pokiaľ ide o riešenie tohto fenoménu a jeho prapríšin. Ďakujem. E, ďakujem pekne. Obe ste spomínali, čo by, že by ste teda chceli počuť aj názor komisie. A e, mal by som e, teraz zmieniť, že pokiaľ ide o zástupcov komisie a teda predstaviteľov akadémie, chcem vás poprosiť, aby ste to do 5 minút do 5 minút zhrnuli. Viem, že by ste to vedeli povedať aj oveľa obsiahlejšie Viem, že je tam veľa vecí, ktoré predostreli spravodajci a viem, že by ste to vedeli rozťahnuť ja ako na 5 minút, ale ak sa vám to podarí, tak bude to fajn. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia z Európskeho parlamentu, som veľmi rada, že tu môžem byť, pretože na niektorých e, z vašich vypočutí som už bola. Dovolte mi najskôr zablahoželať spolu spravodajckyni pani Mecole a pani e, Kinge za prezentáciu návrhu správy o situácii v Stredomori a potreby holistického prístupu k migrácii a tiež chcem vyjadriť ocenenie z troch dôvodov. Metodológia vašej práce, poprvé príprava správy v Líbe bola naozaj komplexná prezentácia rozličných štúdií, vypočutí, správ z misií, e, kontakty s parlamentmi, s národnými parlamentami, s akademickou obcov, odborníkmi a tak ďalej. E, to sa odzrkadlilo na príprave tejto konečnej správy a to je skutočne naozaj solidný základ pre šírenie diskusie o migrácii. Napomáha to tiež e, našemu pochopeniu rozličných komponentov témy migrácie. Po druhé, správy ste analyzovali e, politické hodnoty, všetky. Je to komplexná správa, nejde len holistický prístup, ale komplexnosť eh, pokrýva všetky oblasti dôležité pre migráciu, čiže vyjadruje to vaše strategické názory eh, vo veľmi vhodnom momente. A teda nie je tu len jeden nástroj na zvládnutie migrácie, ale celá séria ktorá sa musí využiť a po tretie načasovanie. Rozhodli ste sa predstaviť túto správu v decembri 2014. Dnes máme január a vy schválite správu v apríli. Ako sa za tento mesiac svet zmenil a ako sa zmenila migrácia vo svetle týchto udalostí. Je to dôležité preto, lebo máte e, príležitosť dynamicky rozvieť vaše strategické stanoviská a komisia a predsta Juncker na predstavili politické línie v migrácii ako politickú prioritu e, v následujúcom pracovnom programe, hlavne e, pre komisiu v roku 2016. Sú naplánované mnohé z týchto vecí, návrhy, ktoré ste spomínali aj v správe a už sú na stole a teda nie je zvláštnosťou, že pracovný program 2016 <laughs> má veľmi špecifický názov, čiže nie je čas na business as usual, ale máme tu potrebu predkladať návrhy a spoločnú diskusiu, ktorá bude pokračovať v tejto správe. Budeme, teda vy nás budete sprevádzať v tejto práci a spoločne schválime návrhy, ktoré dokončia celkový obraz nástrojov na zvládnutie migrácie, pretože migrácie e, tu, tá bude kľúčová v tomto mandáte parlamentu a komisie a viete, že rok 2015 bol rokom mnohých rekordov. Hovoríme o počet žiadostí o azyl 1,2 milióna, počet nelegálnych prekročení hraníc 1,8 milióna prvá polovica roku 2015, vtedy sa začala vaša príprava správy, všetko sa sústredilo na Stredomorie a v júli a v auguste sme začali sa presúvať do inej časti Stredomoria na východ, čiže tu sa ukazuje, aký je ten rozsah komplexný pokiaľ ide o trendy a kompl- kontext, tak to je tiež komplexné, pretože tu naďalej narastajú počty prichádzajúcich a sú tu veľké ťažkosti na pohraničných krajinách, aby zvládli túto situáciu. V septembri sa ukázalo, že členské štáty naozaj príjmajú mm, potreb, opatrenia, ktoré sú takým posledným východiskom, aby chránili svoje hranice a situácia sa komplikuje E, nečakanými a bezprecedentnými e, teroristickými útokmi. Takže máme tu teda komplexný program migrácií, rámec pre dlhodobú e, prácu a perspektívu. V tomto programe o migrácii máme, ako som už spomínala, opatrenia, ktoré musíme použiť na zvládnutie krízy a táto kríza je taká permanentnejšia. Naďalej implementujeme agendu o implementácii um, tzv. hraničných pilieroch, ale predovšetkým sa musíme sústrediť na okamžité opatrenia, ktoré musia byť operatívne, a síce zastavenie toku migrantov, ktorí prichádzajú do Európy rôznymi kanálmi a mm, ďalej musíme nastolovať udržateľnejší systém do budúcnosti. Spomínali ste aj peniaze, ktoré sú dôležité, strednodobá revízia, to bude výborná príležitosť preto, teda strednodobá revízia viadočného finančného rámca, kde by mali byť dodatočné rozpočtové prostriedky na implementáciu tohto programu. Priority na rok 2016 špecificky sa jedná o relokáciu, hotspoty, návraty, e, Schengen, európske hranice, e, hliadky Komisia chce tiež veľmi skoro predložiť správu o návrhu reformy azylového systému, Dublinov, systému z Dublinu, a tiež legálna migrácia, integrácia a v neposlednom rade by som spomenula externú, externý rozmer migrácie, e, summit post Valeta, summit po Budapešť, post Budapešť. Takže toto všetko sú E, príklady práce a pokračuje. A parfum na záver, tento návrh správy je výborným príspevkom k tomu, čo budeme robiť ďalej. Výborný príspevok na pokračovanie agendy o migrácii do budúcnosti a musíme sa snažiť použiť všetky e, nástroje migrácie vo svetle vašich návrhov, aby sme zvládli tú najväčšiu migračnú krízu, ktorej tu čelíme, ako to bolo povedané na začiatku prezentácie. Pokúsila som sa byť veľmi stručná, čiže tu by som skončila. Ďakujem pekne. Teda táto práca je kľúčová a znovu vítajte v, vo výbore, pán Dias. Ak by ste to mohli, prosím, zhrnúť. E, čakáme teda aj na vaše príspevky k tejto správe. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Áno, skutočne je to výzva, aby som bol stručný k správe, ktorá má 27 strán, ale pokúsim sa urobiť maximum. Rada by chcela poďakovať obom spravodajkyniam eh, k výbornej práci a ja tiež musím zablahoželať pani eh, Mecole k, k jej nám. My plne podporujeme váš holistický prístup k, mali, eh, k výzvam migrácie. Je ťažké nájsť uspokojivé odpovede. Súhlasíme s vašim uznesením z 18. decembra, že potrebujeme holistický prístup k migrácii. Schengen je pod tlakom má to vplyv nielen na voľný pohyb osôb, ale aj na aký. Aby sme zachovali Schengen a našli riešenie tejto krízy, potrebujeme holistický prístup, e, musíme tu mať programy, manažment, azyl, legálnu migrácie, boj proti nelegálnej migrácii, musíme implementovať opatrenia, ako sa je napríklad hotspoty alebo relokácia, návrh správy bol k dispozícii len pár hodín eh, pred touto schôdzou, takže sa dotknem len niektorých bodov. Eh, rada eh, súhlasí s vašou analýzou s holistickým prístupom k migrácii. Dovolte mi komentovať niekoľko bodov k solidarite. Predsedníctvo súhlasí absolútne so spravodajkyňami, že toto je základ celého systému únie. Príliš veľa migrantov zomrelo E, výsledkom e, činnosti e, prevádzačov, preto sa tomu musíme venovať. To je jedna z priorit nášho predsedníctva, preto aby táto priorita mala formu, bude tu dvojdň, bola tu dvojdňová konferencia v Amsterdame minulý týždeň. Relokácia nefunguje tak, ako by mala chýbajú tu potrebné programy, hoci sa dosiahol pokrok, musíme vytvoriť hotspoty, chrániť vonkajšie hranice a implementovať ďalšie opatrenia. Musí tu byť personál Frontexu, ktorý musí pracovať. Počet relokácií sa zvýši a, a v nasledujúcich mesiacoch, pokiaľ ide o humanitárne otázky. Parlament toto zapracoval do svojej správy. Počet členských krajín, ktoré súhlasia s touto myšlienkou, sa zvyšuje, pretože vydávanie víz z humanitárnych dôvodov pokračuje preto sa to musí podrobnejšie preskúmať e, a komisia e, ohlásila reformu e, naredenia z Dublinu, teda musia tu byť potrebné mechanizmy, ktoré budú dôležité do budúcnosti. Eh, komisár minulý štvrtok povedal, že určite sa budeme sústrediť eh, na eh, rozdelenie zodpovednosti medzi členskými krajinami a bude to potrebný distribučný kľúč. Musíme dosiahnuť podstatný pokrok v tejto oblasti. Chceme dosiahnuť tento pol rok spoločnú pozíciu, pokiaľ ide o ochranu hraníc. Predsedníctvo rady sa teší na rokovanie o tomto návrhu s vašim parlamentom a toto je dôležité pre budúcnosť, pokiaľ ide o migráciu a e, s tým spojenú politiku. E, holandské predsedníctvo bude naďalej na tomto pracovať, budeme rešpektovať základné práva e, navrátených imigrantov a chceme riešiť tento problém na tej najzákladnejšej báze. Je tu aj akčný plán medzi EÚ a Tureckom, je tu dialog e, s krajinami Západného Balkánu. Zaangažovanie tretich krajín je nevyhnutné pre nájdenie konečného riešenia tejto migračnej krízy. Ďakujem, dokonca sa mi to podarilo za 4 minúty. Um, Hovorili si naozaj veľmi rýchlo. Je mi ľúto, že vás musím takto poháňať Máme 10 či 11 kolegov, ktorí sa prihlásili o slovo z radou poslancov. Vy však budete mať priestor ešte neskôr ujať sa slova. V budúcnosti máme teraz e, priestor dať slovo akademikovi, profesorovi, ktorý spolupracoval s našimi kolegyňami spravodajkyniami. On dosť k 5 minút. Tomáš, faktická poznámka. Len z technického hľadiska ja sa musím sťažovať, prečo prosím už po druhýkrát tu nie je k dispozícii tlmočenie do češtiny. Ja naozaj sa ohradzujem, tento parlament nefunguje. Ja som sa už vyjadril, už som raz svoju sťažnosť predložil, nemôžem ju opakovať. Už po druhýkrát sa to stalo. Tu nejde o moje cvičenie si angličtiny, ide tu naozaj o to, že niekedy sú témy natoľko dôležité, a jazyk natoľko zložitý, že ja nemám čas pripravovať si to všetko v angličtine. Pozerám sa na zoznam. Tomáš, súhlasím, že čeština naozaj nie je na zozname jazykov k dispozícii. Už nám to druhýkrát pripomínaš. Ide tu o to, či by si rozumel, či nerozumel. Angličtine ide o to, že máš záujem počúvať svoj materinský jazyk, češtinu. Berieme to na vedomie. Budeme na to pamätať. Máme len tento bod na programe v Štrasburgu, je pondelok, nie je to, nie je to ľahké. Nemali by sa opakovane stávať e, takéto mm, vynichavky. Ďakujeme za túto faktickú poznámku. Teraz prejdeme k profesorovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať najskôr za pozvanie Poverili ma prezentovať externý akademický postoj k tejto problematike. Pokúsim sa zhrnúť to do troch krokov. poprvé, legálne aspekty, e, keďže som právnik, často čítam v dokumentoch EU, že je primárnym cieľom zaistiť dodržovanie ženevského dohovoru o právach migrantov. Nechcem to nejako spochybňovať, práve naopak chcem len upozorniť, že z právneho hľadiska môže byť zložité určiť dopady Ehm, toho, čo presne legislatíva v oblasti ľudských práv ehm, znamenajú v kontexte takéto legislatívy, pretože cieľom Ženevského dohovoru o ľudských právach je, aby sa nikto nevracal do krajiny, kde by čelil opodstatnenému straku z prenosledovania. V našej téme je eh, relevantné najmä to, že zákaz takéhoto návratu Mm, zaručuje právo osobe vrátiť sa do krajiny, e, kde danej osobe nehrozí prenasledovanie. Ale ak by Ženevský dohovor jasne uvádzal, že sa, citujem, e, nedá dosiahnuť e, úspešné riešenie bez medzinárodnej spolupráce. V danej situácii by to nefungovalo. Teda nie je možné zaručiť ochranu v konkrétnej krajine a Ženský dohovor výslovne volá po medzinárodnej spolupráci masový príliv a jeho riešenie sa nemôže eh, podariť zvládnuť bez toho, aby niektoré krajiny eh, zavedli tie obmedzenia, respektíve aby sa určovalo, kde dané osoby si budú môcť voliť útočisko tam, kde im nehrozí prenasledovanie. Parlament sa má zúčastňovať tohto procesu rozhodovania, ako spolupracovať medzinárodne a tieto politické riešenia vyplývajú, ale eh, netýkajú sa len otázok ľudských práv. Práve naopak, ženský dohovor jednoznačne vyzýva členské štáty, aby spolupracovali vo všetkých oblastiach. A týmto sa dostávam k druhej oblasti a síce čo konkrétne robiť, aké sú obmedzenia parlamentnej iniciatívy. Všetci, ktorí preštudovali sociológiu migrácie, vedia, že tieto um, takí pristahovalcov sú veľmi zložité a úplne rôznymi faktormi. Preto je jasné, uh, že je správne hľadať holistický prístup dlhodobo, totiž politika pristahovalstva bude úspešná len ak sa budú zohľadňovať všetky rôzne prvky, ktoré majú vplyv na tieto prílivy. Avšak eh, keď si prečítate nemecké noviny v týchto dňoch, vidíte, že aktuálna situácia eh, sa netýka len dlhodobých riešení. Potrebné sú aj krátkodobé riešenia a na to, aby sme ich našli, musíme si stanovať priority. Nie je možné eh, zaujať holistický prístup v priebehu niekoľkých mesiacov, ale čo by sa teda malo objaviť na zozname priorít? Parlament ako rozpočtový orgán sa často sústraďuje na to, čo má na starosti teda legislatívu a peniaze. E, spoločný európsky azylový systém sa doposiaľ sústredil práve na to legislatívny proces e, spojený s konkrétnymi sumami, ale mnoho z problémov, ktorým teraz čelíme v Európe, sa týka nie legislatívy, ale dodržovania legislatívy v praxi. Ak chceme, aby sa zlepšil spoločný európsky azylový systém, je potrebné uvedomiť si, že mnoho aktuálnych problémov sa nedá napraviť len legislatívou a peniazmi. Možno by bolo užitočné rozšíriť mandát Frontexu a EASO alebo upraviť niektoré nástroje, ako napríklad e, smernicu o azylových konaniach, aby vznikol Európsky zoznam bezpečných krajín. Tiež by možno stalo za zvaženie zjednodušenie niektorých príliš zložitých pravidiel, ktoré e, dosť značne zrejme bránia efektívneho plneniu aký v praxi. Toto všetko si bude vyžadovať legislatívne kroky. Ale celkovo legislatívne zmeny nie sú primárnym nástrojom, ako riešiť aktuálnu krízu. Avšak je tu jedna veľká výnimka, asi to je Dublin, nariadenie Dublin, ako viete, to je čoraz menej relevantné v praxi a trpí v dôsledku štrukturálnych výhrad a ak nie je k dispozícii alternatívne nastavenie voči Dublinu, skôr alebo neskôr zhľadať systém padne, a keďže je to nastavené tak, ako to vyzerá, že Dublin alebo náhradný systém, e, respektíve národné systémy. Vyzerá to, že sa budú prednosťovať potom národné systémy. Ak nevznikne teda reálna alternatíva Dublinu, celý systém padne na európskej úrovni. A ešte na záver, ak dovolíte, tretia um, oblasť z pohľadu všetká legislatíva, ktorá sa týka tohto spoločného asilového prístupu, e, uh, utečenského prístupu, uh, vychádza z toho, že budú existovať individualizované postupy, kde sa budú zohľadňovať osobitosti každého jedného prípadu na základe vypočutia a preskúmania všetkých právnych aspektov. Vytvorili sme veľmi zložitý rozsah legislatívy v dĺžke 700 strán, kde sa bude všetko veľmi podrobne skúmať aj v prípade utečencov, aj v prípade tých, ktorí potrebujú a majú nárok na pomoc. Ale dalo by sa tvrdiť, že takýto individualizovaný proces hodnotenia nejako nepomáha riešeniu tejto problematiky. Tieto procesy sú veľmi zdlhavé a vyžadujú si obrovské administratívne zdroje v časoch, keď e, systéme, systémy národných orgánov sú príliš preťažené. Ak e, teda chceme aktuálnu krízu riešiť, mohli by sme možno aspoň dočasne pozastaviť e, takéto individualizované analýzy situácií. Mohol by sa zaviesť nejaký všeobecnejší prístup v rámcoch možnosti aktuálne platnej smernice. Isté, že z legislatívneho hľadiska by to bol dosť radikálny krok a ja chápem, že by si to vyžadovalo zrejme dohodu a riešenie dublinského problému, keď, pretože akýkoľvek všeobecný systém by nemohol fungovať bez eh, domáceho vzdelenia eh, záťaže. Ďakujem. Teda na úrovni členských štátov eh, ďakujeme veľmi pekne za vaše stručné a veľmi precízne um, slova. Teraz, e, kolegovia, pristúpime k diskusii. Máme 12 prihlásených e, do diskusie. Prosím láskavo, nehovorte dlhšie ako dve minúty každý. Máme málo času na pozmeňovacie návrhy, len do 8. februára začneme neskôr tenivými spravodajcami. A prvý, a prvá, ktorá sa prihlásila slovo je pani Stevens, menej CR. nech sa páči. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia, najskôr sa chcem poďakovať spravodajkyniam za ich správu. Vyžadovalo si to naozaj obrovské úsilie. Ako som už povedala v minulosti, moje prvé reakcie na túto správu sú také, že tu ide o premrhanú príležitosť správa, síce poukazuje eh, na eh, dôležité princípy, uvádzajú sa tam rôzne skutočnosti, ale táto kríza si vyžaduje v skutočnosti ochotu urobiť niečo iné, vnímať tú problematiku inak. V tejto správe je naozaj veľmi málo nového, respektíve poskytuje sa tam veľmi málo alternatívnych riešení aktuálnym problémom opakovanie doterajších krokov nejako problémy riešiť nebude. Dúfala som, že sa v správe objavia tvrdenia, s ktorými by som mohla či nemohla súhlasiť, ale nič také som tam nenašla. Dúfam však, že pozmeňovacie návrhy a taktiež proces hľadania kompromisov medzi jednotlivými politickými skupinami obohatí túto správu aj celý tento proces. Čo sa týka obsahu tejto správy, musíme si ako únia uzrejmiť, čo presne chceme dosiahnuť. Aké budú ďalšie kroky, ako ich chceme dosiahnuť a ako za ne zaplatíme. Chápeme, že keďže je do procesu zapojených eh, tak mnoho politických skupín, bude si to vyžadovať tvorivosť eh, a snahu o kompromisy, ale v týchto časoch sa na nás pozerajú naši voliči, očakávajú, že budeme spolupracovať konštruktívne a pozitívne. Táto správa tiež eh, napomenúva legálne formy pristahovalectva. Mali by sme to vnímať ako súčasť eh, celého procesu, celej diskusie o pristahovalcoch. Isté, že mm, kvalifikovanosť eh, vykonávať isté práce a taktiež otázky zamestnanosti v kontexte presiehovalectva sú relevantné, ale nemôžeme predpokladať, že samotní presťahovalci vyriešia naše demografické problémy. Musíme teda hľadať e, legálne formy, ako napríklad humanitárne e, víza, ehm, respektíve reforma modrej karty. Toto tvrdíte vy, ja v tom však s vami nesúhlasím. Ja si myslím, že sú to dve veľmi oddelené témy, e, legálne formy vstupu a modrá karta napríklad. Keď hovoríme o humanitárnych vízach a modrej karte v tomto kontexte, nepomôžeme tým mnohým, len popresúvame nábytok, ehm, kým zatiaľ celý dom bude naďalej horieť. Správa sa nestavia pozitívne na rôzne formy pushbackov, ale musíme si zvážiť aj rámec celého tohto procesu návratov a tiež si musíme uvedomiť, ako dokážeme zvládnuť e, príliv prisúvalcov do Veľkej Británie a zároveň ako zajistiť, aby celý proces fungoval a aby ľudia neprechádzali týmto sitom a prasklinami. E, tiež musíme zajistiť lepšie fungovanie Schengenu. V tom sa zhodneme všetci, len sa nezhodneme na tom, ako to dosiahnuť. A ani správe, žiaľ, sa o tom nič ďalšie nedozvedáme. Spomína sa tam e, dublinský systém, popisuje sa tam, nakoľko tento systém nefunguje, ale ako to chceme zmeniť. Ako môžeme zmeniť e, Dublin? Dublin bude predmetom revízie, budeme musieť hľadať alternatívne riešenia, ale v správe sa o tom nič nedozvedáme. Prosím, e, uzavrite to, hovorí predseda. Musíme spolupracovať s tretimi krajinami, ale priznajme si otvorene. Myslím, že sa vystavujeme nenaplneným dohodám. S tretimi krajinami uzatvárame rôzne dohody, ktoré v skutočnosti nič e, reálne neriešia. Bez e, readmisných dohôd e, sa situácia nebude dať vyriešiť. Teším sa na spoluprácu s kolegami, aj so spravodajkyňami, aj s so ostatnými kolegami snahe obohatiť túto správu a naplniť ju novými konštruktívnymi návrhmi, eh, tak aby celý tento systém eh, fungoval lepšie v najbližších rokoch. Prepašte mi, že som hovorila niečo dlhšie, ale je to veľmi dôležitá téma. A nemali, by sme, nemali sme priestor zatiaľ o nej podrobne diskutovať vo výbore. Ešte raz ďakujem za pozornosť. Very much. I don't think anyone is Ďakujeme. Mm, žiaľ, zrejme nikto nebude mať priestor diskutovať podrobne. Máme ďalších prihlásených do diskusie. Týmto zoznam rečníkov uzatváram. Žiaľ, všetci sa naozaj chcú vyjadriť, ja to chápem. Situácia je však taká, že v správe sa popisuje naozaj všetko. Ja viem, že mnohí z vás ste nemali možnosť prešidovať si správu podrobne, prišla veľmi na poslednú chvíľu. A teda navrhujem, aby ste v priebehu tých dvoch minút spomenuli to naozaj zásadné, podstatné, v čom chcete správu um, pozmeniť e, vo svojich návrhoch, ktoré budete zasielať. E, Isté, že nemôžeme sa všetci vyjadrovať podrobne o tom, ako túto správu celú vnímame. Teraz je zoznam rečníkov už uzavretý, opakujem, ďalej nasleduje v mene skupiny ALDE. Pani Wikstrom. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som zablahoželať najskôr eh, Roberte, eh, tá totiž dnes oslavuje narodeniny. As being a rapporteur of, of such an important keďže je spravodajkyňou pri takejto významnej téme. Podarilo sa jej dosiahnuť naozaj veľa. Nie je to eh, darček, ja ťa však, Roberta, nechcem nejako obťažovať dnes svojimi slovami. Chcem ti zablahoželať eh, aj eh, kolegyne Cecil Kienge, ďalšie spravodajkyne. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé dobrodružstvo. Takáto rozsiahla holistická eh, správa. Ten holistický prístup tam nie je vždy zrateľný, ale zámery boli chválihodné. Myslím, že to, čo sa vám v správe neobjavuje, sa dá veľmi ľahko obsiahnuť v pozmeňovacích návrhoch. Myslím, že môžeme viesť potom podrobnejšiu diskusiu, o ktorej hovorila pani Stevens e, neskôr v ďalších fázach. Dnes sa môžeme uspokojiť s tým, že tu máme veľmi významnú správu, že o nej môžeme diskutovať, že máme akýsi východiskový bod do budúcna. Ja sa domnievam, že sa musíme postaviť k pristahovalectvu aj z hľadiska azylu, aj z hľadiska legálnych foriem presťovalectva a migrácie. Situácia je natoľko zložitá v Európe, často hovoríme len o otázkach azylu, o utečencoch, ale musíme zohľadniť eh, aj tú druhú stránku legálnej migrácie. Ja som veľmi rada, že sa to v správe uvádza. Ako sa už niekto vyjadril, únia zdieľaných hodnôt musí byť úniou aj spoločných povinností a plnených povinností. A tu e, zatiaľ zlyhávame. A preto je dôležitá a riadna plná revízia Dublinu, ktorý je e, čoraz e, viac pozastavované jeho platnosť je pozastavená vo viacerých členských štátoch. Uznajme otvorenie, že Dublin úplne zlyhal, nie je nastavený na toto storočie. Musíme vytvoriť nový flexibilný nástroj, ktorý bude schopný naozaj plniť eh, to, čo v takejto situácii potrebujeme. Prehlbená spolupráca by sa mala tiež objaviť v texte. Prehlbená spolupráca nielen medzi členskými štátmi, ale aj medzi EU agentúrami a členskými štátmi. Myslím, že EA sa tu zohráva kľúčovú úlohu v budovaní kapacít a tiež eh, pri spravodlivom rozdeľovaní Ďakujem za to, že ma upozornil Klód na to, že už som prekočila svoj čas. Myslím, že tento proces bol doposiaľ plodný, ani zďaleka tento proces ešte uzavretý nie je. Um, budeme na ňom ďalej pracovať. Ešte raz blahoželám Roberte a želám mi príjemný večer. Nechcem vás nejako poháňať uh, a plašiť. Ak uh, chcete, tak ma ľudia ignorujte. Ďalej v mene GUE pani Spinelli. E, Ďakujem. Chcela som sa predovšetkým poďakovať spravodajkyniam za skvelú prácu, ktorú odviedli. Dostal som návrh správy pomerne neskoro a tým pádom vám môžem poskytnúť len čiastkový názor na niektoré body. Istotne je tu dobrý, vhodný základ, z ktorého sa dá odraziť a sú tu prvky, ktoré sú hodné uznania. E, mám na mysli tú potrebu, ktorú ste aj vy počiarkli a síce osvojiť si stály robustný systém, pokiaľ ide o search and rescue, potom ide o právne možnosti cesty do únie, únie. Takisto je tu smenica, ktorá sa týka e, dočasnej ochrany z roku 2001 a ďalej možnosť, e, alebo teda vytvoriť e, skutočné koridory humanitárne a ďalej otázky, ktoré súvisia e, s povinným systémom e, presídlenia. Istotne ste zaznamenali, ako rôzne formy e, humanitárnej pomoci nemôžu byť predmetom kriminalizácie, aj keď nesúhlasím celkom s tým, tou skutočnosťou, že vaše rádstvo naďalej je vnímané príliš jednofarebne ako negatívna vec. Pokiaľ ide o nedostatok solidarity medzi členskými štátmi, ja by som e, posilnila sankcie voči štátom, ktoré neuplatňujú európske právo alebo ktoré odmietajú spolupracovať e, na základe článku 80. Ďalej sú tu niektoré e, body, kde silne nesúhlasím so spravodajkyňami, pokiaľ ide o návrat do vlasti alebo návraty a pokiaľ ide o vzťah s tretimi krajinami a predovšetkým pokiaľ ide o debatu alebo diskurs ohľadom Turecka a tým pádom aj pokiaľ ide o zoznam krajín e, bezpečného pôvodu a takisto pokiaľ ide o Frontex a pokiaľ ide o hotspoty. E, pokiaľ ide o komisiu, myslím si, že to veľmi kriticky tiež zhodnotila. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz e, pani Sargentini za zelených. Čieňových. E, ďakujem pekne, ja som ale nežiadal o slovo, takže ja sa svojho priestoru rečníckého vzdám. Za EDD Pani Koral, táto ale nie. ENF, pán Fontana? E, vy využijete možnosť vystúpiť. Áno, ďakujem, pán predseda, veľmi stručne, pretože naozaj ten dokument musí byť prehodený tým, že je osobitne dôležitý, e, tak my si vyhradzujeme túto možnosť, samozrejme analyzovať to podrobnejšie, prehlbiť to a pozrieť sa na všetky veci. Istotne sú tam veľmi dôležité záležitosti a každopádne mi prináleží aj pogratulovať spravodajkyňam, pretože intenzívne pracovali a do toho sa zapojili intenzívne aj tieňoví spravodajci. Evidentne sú tu veci, ktoré nás presviečajú a iné, ktoré nás menej presviečajú z nášho pohľadu. Napríklad by sme chceli, aby bola napríklad troška jasnejšia situácia vo chvíli, kedy sa hovorí o návratoch, pretože sa každopádne domnievame, že treba zohľadňovať aj situáciu osôb, ktoré možno potom nakoniec nebudú mať e, priznané to, priznané to právo na azyl. A aj z tohto pohľadu by sme chceli možno niečo také presnejšie, také jednoznačnejšie. A ďalej by sme boli radi, keby tam bol zohľadnený fakt, že tu môže byť potreba pracovnej sily, ale to neplatí pre všetky členské štáty. Treba teda zohľadniť skutočnosť, že nie všetky členské krajiny sú na rovnakej úrovni a možno sú situácie, kde je ťažké nájsť pre samotných Európanov e, prácu a už nehovorím ani o tých imigrantoch, ktorí takto prichádzajú a ktorí tiež prešli, prišli tým o prácu. Čiže toto sú aspekty, ktoré nám ležia na srdci. My samozrejme využijeme možnosť e, dať náš príspevok formou pozmeňujúcich návrhov a potom sa nám dopracujeme k väčšiemu stupňu vzdielania takéhoto spoločného textu. Ďakujem pekne. Pán López Aguilar, nech sa páči. Thank you, Thank you chair. Ja sa to pokúsim veľmi stručne vybaviť. E, samozrejme, je samozrejme, že všetci sa pripájame k želeniam všetkého najlepšieho k Robertiným narodeninám a samozrejme chceme e, pochváliť e, ten dobrý kus práce, ktorú spravili e, kolegyne Roberta Mecuala a Kašetu Kienge. Samozrejme, to treba oceniť. Pokúsim sa ale teraz zhrnúť, čo treba doplniť. Keď príde čas na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Nad rámec toho holistického, podrobného preskúmania analýzy tých všetkých eh, podstatných náležitostí elementov ešte stále tam chýba istá miera kritiky na adresu členských štátov a tým pádom aj rady, pokiaľ ide o súlad s záväznými právnymi predpismi my sa nesnažíme o to, aby sme sa postavili na úroveň medzinárodného humanitárneho práva. My každopádne apelujeme a vyzývame členské štáty, aby pri najmenšom e, uctili, e, alebo teda rešpektovali skutočné, teda súčasné právne záväzky, pokiaľ ide o tieto záležitosti. A niektoré záväzky, na ktoré pristúpila rada, tak e, nenaplnili samotné členské štáty v praxi a aj pokiaľ ide o odozvu komisie vo forme e, konaní v prípade porušenia zmluvy, tak to je menej ako uspokojivé. E, druhá vec, druhá pripomienka, prečo by sme mali preskúmať nielen dublinské nariadenie, ale takisto aj samotné humanitárne postupy a e, udelovanie, alebo teda pravidel udelovania humanitárnych víz, ktoré máme k dispozícii, pretože poprvé sú nejednoznačne ambivalentné, po druhé sú viac zmyselné a potom sú slabo aplikované, respektíve neefektívne, ak vôbec dochádza k nejakému ich uplatňovaniu. Čiže musíme to podľa mňa prehodnotiť, preskúmať e, pri príležitosti rekodifikácie vízového kódexu, humanitárneho vízového kódexu a preto ja vyzývam e, poslancov, poslankyne, aby pomohli e, spravodajkyňam pri riešení otázky vízového kódexu, aby presne otvorili cestu tzv. tým právnym možnostiam, právnym cestám, ktoré ešte stále chýbajú. A z tohto dôvodu samotného tak veľa utečencov, žiadateľov je nútených riskovať svoje životy alebo dokonca prichádzať o životy v tej zúfalej snahe zaklopať na európske dvere, ktoré samozrejme nie sú dverami do neba pre nich. Ďakujem pekne, pán Kirchhoff. Alebo teda nebeskou bránou. Ďakujem pekne. E, stručne. Chcem sa samozrejme poďakovať spravodajkyňam za prácu. Nebola to jednoduchá vec ale musím zároveň súhlasiť e, s kolegyňou Helgou Stevens mnohé z pripomienok, ktoré uviedla. A ja vnímam túto správu očami spravodajcu pre systém permanentnej relokácie a ja si nemyslím z tohto pohľadu, z tejto pozície, že by sme sa mali e, pozerať na preferencie tých žiadateľov, kde by mali ísť, keď budú relokované. Európa sa skladá z bezpečných krajín, pokiaľ viem, pokiaľ sa nemilím. A keď utekáte a budete o život a hľadáte útočisko, tak tí jednotlivci e, si musia byť vedomí, že tá prvá voľba nie vždy je tou najlepšou, najhodnejšou e, voľbou. Môže to vyriešiť otázku sekundárneho pohybu, ale nepomôže to tým štátom, ktoré sú už preťažené, alebo to vôbec nemusí pomôcť integrácii do našich spoločenstiev. Hovorí sa tam, že relokovanie členského štátu jedného do druhého je praktickým príkladom solidarity v rámci únie a to je krok správnym smerom. Ale komisia bola prítom na zasadnutí výboru minulý týždeň a povedali sme, komisár povedal, že to, ten systém bol zlyhaním a vyšlo to na vrúb e, nedostatku solidarity, ale samozrejme to si vyžaduje aj podporu volickej základne. E, tu sa hovorí o tom, že tie žiadosti majú byť vnímané ako žiadosti v rámci celej EÚ alebo na celú EÚ, pokiaľ je to možné a treba to takto previazať, ale nemáme udržateľný alebo praktický systém, ktorý by to dokázal podporiť. Sú tu veci, s ktorými súhlasím, treba sa sústrediť na potrebu presídlenia, pokiaľ ide o pravidla, ktoré zadefinovala UNHCR a ďalej je tu teda dočas, dočasná báza pre tieto veci a takisto by sme mali prioritizovať dobrovoľné návraty. Istotne, pokiaľ ide o moje vlastné skúsenosti v rámci pozície ministra pre migráciu, ja musím povedať, že vo väčšine prípadov to nefunguje, ako povedali eh, niektorí kolegovia. Vytvorenie takéto správy je, je zahltené mnohými kompromismi, zahatané mnohými kompromismi ale my každopádne musíme byť ambicioznejší v tejto našej snahe ďalšie mesiace. Pani Mussolini, nech sa páči. No, ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa skutočne chcem poďakovať kolegyňam za túto extrémne komplikovanú prácu, pretože tá platforma, e, na základe ktorej museli pracovať a teda zadefinovať ten holistický prístup, ktorý je nedostatočný ten holistický prístup absentuje v Európe a museli vytvoriť text, do ktorého zakomponovali všetky rôzne aspekty, dynamické aspekty, ktoré sa menia aj v týchto hodinách, v tejto chvíle, na základe tých múrov a plotov, ktoré boli postavené rôznymi krajinami, e, takisto pokiaľ ide o Schengen, ktorý je dočasne pozastavený, možno nielen dočasne, Takže naozaj toto je situácia mimoriadne komplikovaná a preto si myslím, že toto je prístup a zároveň správa, ktorá je veľmi dôležitá. Je to dobrý základ. Počula som napríklad e, niektoré tvrdenia zo strany kolegyne Kenge, pokiaľ ide o prácu. A tie sú úplne na mieste, pokiaľ ide o zapracovanie do pracovného trhu. Ale keď je takáto dramatická situácia, keď sa idú vypracovať takéto projekty,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 od przypadku do przypadku, do podejšť. A nie všeobecný, e, to by e, bolo dôležité, aby sme to zrýchlili, aby sme zlepšili kvalitu tých štandardov a jednotnosť v rámci Európskej únie. Predovšetkým e, v rámci rôznych týchto situácií, aj kreatívnych, ktoré nachádzajú jednotlivé členské štáty v rámci tých svojich, svojich, svojich riešení týchto, ani, ani nie problémov, ale tejto núdzového stavu. Čiže toto je e, určite vec, ktorú treba spraviť a ktorú treba aplikovať aj na viac iniciatív, predovšetkým pokiaľ ide o imigráciu. A samozrejme ďalšia vec sa týka ešte samotných tých tokov. E, prichádzajú sem e, mnohí muži, dospelí a málo e, žien a to je dôležité z pohľadu toho, ako sa to rozhodujeme riešiť. Pani Sipel. Ďakujem pekne, pán predseda. Útek, azyl, migrácia. Viackrát sme to dnes, dnes počuli. To sú veľmi komplexné témy. A ja by som sa chcela vyslovne poďakovať spravodajkyniam ktoré to nemali ľahké e, v rámci tejto ťažkej otázky a ja si myslím, že jasne počiarkli vo svojej správe, že keď chceme robiť dobrú kvalitnú politiku v týchto oblastiach, tak potom tu neexistuje jedno e, riešenie, ale my budeme musieť e, tieto veci robiť z viacerých uhlov pohľadu a z viacerých oblastí. A nebude to ani fungovať, keď sa budú domnievať niektoré členské štáty, že si dokážu zadefinovať svoje riešenie. To nefunguje ani v Európe, ani medzinárodne, ako sme práve počuli. Hlavne pokiaľ ide o politiku azylu a politiku utečencov, tak tam je nevyhnutná medzinárodná spolupráca. Takisto som veľmi vďačná spravodajkyniam, že ešte raz jasne počiarkli, že tie problémy nespočívajú vždy v tom, že chýba právny rámec alebo legislatíva. Chýba je, že tie právne predpisy, ktoré spoločne od súhlasujeme na rovni parlamentu a rady nie vždy sú implementované. A mimochodom nie len v oblasti azylovej politiky, ale takmer vo všetkých oblastiach politik. Ale samozrejme, tu je to osobitne citeľné v oblasti azylu. A keď e, máme ešte spomenúť otázku solidaritu, tak teraz solidarity, tak e, máme e, tendenciu nekritizo- teda kritizovať chýbajúcu solidaritu viacerých krajín, e, ale keď sa pozrieme na témy tých posledných 10, respektíve 5 rokov, tak potom sme nutení konštatovať, že všetky členské štáty eh, rozmanitým spôsobom, v rozmanitých časových obdobiach už mali takéto manko na solidarite. Manko solidarity. A to je eh, problém, s ktorým sa musíme vysporiadať. Ako sa opäť dostaneme k spoločným riešeniam, pretože len spoločne eh, sa dokážeme postaviť takýmto výzvam a ešte na okraj by som chcela povedať, že podľa môjho presvedčenia nie tá, to samotné číslo utečencov predstavuje problém, ale skutočnosť, že tu neexistuje žiadne spoločné európske riešenie, žiadny európsky postup. A ešte jednou vetou by som sa chcela venovať otázke vonkajších hraníc. Za posledné roky sme to opakovane hovorili už. Vonkajšie hranice sú európskymi hranicami a tie sú v našom spoločnom záujme. Ale starali sa o ne, ak vôbec, len krajiny, ktoré túto vonkajšiu hranicu majú. Všetky ostatné sa si da, založili ruky a povedali, to je vo vašej zodpovednosti, my s tým nič nemáme. Keď to potom ale nefunguje, a keď e, to možno ani v niektorých ojedinných prípadoch fungovať dokonca nemôže, pretože tie konkrétne štáty sú potom príliš zaťažené, tak potom je ten krik a tá kritika príliš hlasná. Preto prvú vec, ktorú musíme spraviť, je uznať, že všetky, a povedať si, že všetky členské štáty mali e, manko v tej oblasti, na, na, ktorej, na ktorú kladie dôkaz Európa, United in Diversity, zjednotený v rozmanitosti, čiže chýba táto univerzalita, táto solidarita, akceptancia a samozrejme e, pomôcť e, aplikovať také tie základné práva a princípy aj v tých ťažkých časoch. Preto si myslím, že takáto správa e, predstavuje veľmi dobrý základ pre mnohé diskusie. Jasne nám e, dáva do pozornosti, že budeme musieť mnohé veci doladiť a zlepšiť, utesniť. A myslím si, že v rámci Európskej únie dokážeme takúto výzvu zvládnuť, keď budeme sa schopní politicky dohodnúť a prejaviť spoločnú politickú vôľu. Pokiaľ ide o ten vonkajší rozmer, tak by som chcela podporiť to, čo povedal pán Tim. E, nie len, že chýba legislatíva a nie všetko sa dá riešiť len peniazmi, ale vyžaduje si to spoločnú vôľu, vyžaduje si to spoločnú stratégiu a pokiaľ ide o otázku spolupráce s tretími krajinami, tak konečne potrebujeme jasnú definíciu, čo je konkrétnym cieľom nad rámec e, toho, to, to, toho konštatovania, že prosím, už nechcem nikoho ďalšieho a potom by sme sa naozaj dostali o kúsok ďalej. Ďakujem pán, pekne, pani Loresten. Ďakujem kolo to Najskôr chcem zablahoželať Roberte. To sú naozaj veľmi zaujímavé narodeniny, tie najlepšie z narodenín. A určite aj pani uh, uh, Kenge. Táto téma je tak ťažká, tak komplikovaná, že tí, ktorí začali a urobili prvé kroky, naozaj preklenuli tie najvyššie prekážky a teraz prišli so svojimi vlastnými myšlienkami a veci sú komplexnejšie, ale tie prvé kroky sú vždy najťažšie. Takže veľká vďaka. Ako pokračovať? Zrejme každý môže prispieť, ale ja mám pocit, že sa musíme naozaj zamyslieť nad štruktúrou tejto správy, Teraz je to ako taká, taký náčrt e, rozličné témy z rozličných uhlov a preto, aby sme dosiahli holistický prístup, potrebujeme systém v tejto správe. Mali by sme začať e, tým, že si vytýčime cieľ, čo chceme dosiahnuť Tento dublinský systém musí byť prebudovaný na niečo, čo bude funkčné, to je najdôležitejšie pre nás, ale sú tu aj iné veci, aby sme našli riešenia, ktoré budú lepším riešením pre trh práce, keďže nemôžeme oddeliť problém demografie a ostatných vzťahov. Potom politický cieľ nájsť riešenie, ktorým prekonáme radikalizáciu a zneužívanie utečeneckej krízy na extremistické ciele. Politické riešenie, ktoré nám pomôže zahrnúť a zvýšiť demokratický potenciál Európy. Keď sa pozrieme na tieto ciele, náčrty a mm, smerovania inštitúcií, musíme ich vnímať ako nástroje na dosiahnutie týchto cieľov a systematický prístup nám pomôže vložiť sem to nové a venovať menšiu pozornosť ktoré, veciam, ktoré tam už sú. Potrebujeme spoločný európsky azylový systém ako sociálny demokrat musím povedať, že pre mňa to nie je len problém solidarity ako morálnej povinnosti. Máme zdravotné poistenie a to tiež nie je morálna povinnosť pomôcť susedovi, ak je chorý, ale platiť sociálnu daň či poistenie, aby sme tento systém vybudovali. Európa potrebuje spoločný solidárny systém pre utečencov, ktorý nebude založený len na morálnej, ale na inštitucionálnej solidarite. Musíme to vymyslieť, vymyslieť takýto model. A na záver chcem povedať, že som bol veľmi hlboko sklamaný príspevkom rady. Hovorili sme siahodlho o tom, ako potrebujeme radu. Očakávali sme od nového predsedníctva nové myšlienky. Dúfam, že na budúce sa stretneme s týmito novými myšlienkami aj zo strany. Prosím, neberte to osobne, hovorí pán predseda. Vy ste predsedníctvo, nie ste celá rada, aby ste riešili túto tému. Je to otázka implementácie. Ďalší dvaja rečníky, pani Albio. Nech sa páči. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem. V skutočnosti vždy, keď e, vidíme nejaký článok v novinách, kde ľudia umierajú s fotografiami dramatických situácií, keď to vidíme v tlači, tak sú tam veľké titulky, ale potom sa nič nezmení k zlepšiemu. Ak sa teda veci len nezhoršia. A európska politika k imigrácii je oveľa agresívnejšia, e, je založená na represiách. Počuli sme prezentáciu správy, hovorilo sa tam o solidarite s migrantami, o posilnení hraníc, o tom, že budeme posielať ľudí naspäť a pokiaľ ide o utečencov, tak e, politika proste stroskotala, politika komisie, počet žiadostí o azyl v USA je smiešný, v Španielsku je iba 16 takýchto ľudí. A vláda hovorila o tisícoch. Dublinský systém by sa mal posilniť, tak ako to navrhuje správa. Tu sa navrhuje, aby to bolo centralizovaný prístup a člen a potom teda uvidíme, ako týchto ľudí dostaneme späť k ich rodinám. Sú tu povinnosti a zodpovednosť k utečencom, ale zároveň počúvame veľa xenofobických vyhlásení. Napríklad česká vláda hovorí, že moslimovia sa nikdy nebudú integrovať v Európskej únii a potom sú tu ďalšie vyhlásenia, e, kde sa hovorí o tom, e, že niektorým ľuďom už toto bolo slúbené, keď sa dostávame teda k ukoreňom. Tento text je slabý. E, externalizácia hraníc, takáto je myšlienka. Vidíme, že Turecko čo robí keď hovoríme teda o krajinách, kde nie sú záruky, že sa tam budú rešpektovať ľudské práva, musíme sa pokúsiť vyriešiť všetky problémy e, spojené s pašovaním ľudí, sú ohrozené ľudské životy. A teda naozaj neviem, čo budeme robiť v Stredomorí e, s tou radikalizáciou. Budeme príjmať pozmenujúce návrhy na základe solidarity a zastaviť e, treba aj represie na našich hraniciach. Ďalšie riešenie mi sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručná. Najskôr som zavolal všetkým, ktorí pripravili tento dokument, pretože je to veľmi užitočný základ. Vidíme, že Európsky parlament e, konečne vážne berie svoju zodpovednosť, pokiaľ ide o dublinské nariadenie a mechanizmy, ktoré musíme zmeniť, pretože inak hovoríme e, k, o posune k morálnej inštitucionálnej solidarite, tak to nebude inak možné. E, keď sa pozrieme na všetky tieto dokumenty, je to veľmi dobré, je to veľmi dobrý materiál pre ďalšiu prácu. Neviem, ako sa parlamentu podarí zaangažovať radu, aby aj tá brala svoju zodpovednosť seriózne. Pretože keď sa pozriete na správu, na tento dokument, je to, sú to veľmi dobré návrhy, E, môžeme ich ďalej zlepšiť, ale samozrejme, ak členské krajiny sa neujmú svoje zodpovednosti, tak to bude zase totálny neúspech. Ďakujem pekne. Len niekoľko minút chcem nechať spravodajcom, aby aj oni mohli reagovať, ak budú chcieť. Roberta Mecola ako prvá nech sa... Ďakujem, chcem poďakovať všetkým kolegom, ktorí prišli a vypočuli si našu prezentáciu a dali nám alebo teda predstavili nám svoje prvé myšlienky. Teším sa na pozmienujúce návrhy. Len zo pár slov na objasnenie, keď hovoríme o e, tých časových líniách, pokiaľ ide o azylový proces, tak chcem jasne povedať, že tu hovoríme o existujúcich časových líniách napríklad e, príjmanie príslušných smerníc, určité obmedzenia e, ohľadom toho, čo a kedy môžeme urobiť tento proces už je uplatniteľný a musí sa implementovať vo všetkých členských krajinách, zvlášť teda ide o prístup e, žiadateľov o azyl e, na pracovný trh. Ďalší bod. Pani e, Stevenson aj pán Kirkov o tom hovorili. Možnosti alebo teda ten dojem a la carte, ktorý tu vzniká, že tu ľudia hľadajú ochranu a môžu si vybrať krajinu, kde im táto ochrana bude udelená E, je to takýmto spôsobom napísané a my teda hovoríme, áno, budujeme na uznesení, ktoré už bolo v tomto parlamente e, prijaté pred pár mesiacmi. Snažíme sa o maximálnu praktičnosť v tých e, e, názoroch a želaniach e, žiadateľov, ale žiadnym spôsobom by to nemalo brániť procesu relokácie. Hovoríme o praktických možnostiach a nie právne záväzných pojmoch, ktoré teda by mohli obmedzovať e, radu alebo členské krajiny. Ďakujem Roberta a potom sa sil, nech sa páči. Ďakujem pán predseda a ja sa chcem poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom, ktorí vystúpili aj za tie príspevky, ktoré poskytla e, komisia a rada. Ja si myslím, že je veľmi dôležité a takisto aj jednoduché podporiť e, migračnú politiku nejakými sloganmi. E, možno je to ľahšie ešte aj v niektorých situáciách. Vymyslieť si takéto kreatívne postupy, ako zvládať takúto krízu migračnú, ale to určite nie je duchom tejto správy Našim cieľom je vypracovať dokument, eh, ktorý bude prehlbený a ktorý bude predstavovať globálny prístup a ktorý môže ísť troška do hĺbky vo viacerých témach. Ja chápem tie problémy a aj tie reakcie, ktoré prezentoval eh, pán poslanca Stevens, ale mnohé tie veci, ktoré boli spomenuté, tak tie už sú súčasťou projektu, eh, teda toho, toho, toho, toho návrhu aj tej správy a ja teda chcem vyzvať k tomu, aby ste si pozreli všetky dokumenty, ktoré už boli vypracované, aby ste sa dobre oboznámili s tým obsahom. Chcem ubezpečiť aj kolegu Spinelli, že pokiaľ ide o to paš, pašeráctvo a takisto tie kriminálne aktivity, s ktorými treba bojovať, to je, ako potvrdzujem, dôležitá e, vec. E, ďalej pani fontana, ktorá hovorila o návratoch, e, to treba riešiť aj v rámci medzinárodného práva. Pokiaľ ide o ekonomickú migráciu, je jasné, že v rámci text, tu e, je zachovaná kompetencia národných štátov, hlavne pokiaľ ide o identifikovanie medzier na ich pracovných trhoch. A takisto je pravda to, čo povedal kolega Aguilar, a síce je treba viac politickej vôle na strane členských štátov. Je tu ešte ďalšia vec, ďalší bod, ktorý som chcela počiarknúť, a síce to, čo spomenul, spomenula pani poslankyňa Mussolini, e, my nehovoríme o tom, že musia do 9 mesiacov mať prácu títo migranti. My chceme odkázať na smernicu, ktorá bola prijatá v roku 2013 parlamentom a radou, článok 13, kde členské štáty garantujú prístup na trh práce, čo nemá znamenať dať e, prácu alebo dať, dať zamestnanie, čiže do 9 mesiacov od e, žiadosti na medzinárodnú ochranu. E, ďalšia vec, ktorá z môjho pohľadu je dôležitá, e, ďalší odkaz, nemali by sme nejakým spôsobom zmiešavať otázku príchodu mnohých mužov v rámci toho imigračného toku s tými vecami, ktoré sa dejú ten boj e, proti ISISu by nemal byť nejakým spôsobom politicky zafarbený a nemal by sa stiahovať len na nejakú, nejaký, nejaký, nejakú komunitu alebo nejaké e, pohlavie. My by sme mali všetci e, jasne povedať, že pokiaľ ide o tela žien, tak tam nemôže prichádzať žiadnej instrumentalizácii zo strany nikoho. Ďakujeme pekne. Chcem sa ospravedlniť tým kolegom, ktorí nedostali priestor vyjadriť sa. Celkom iste na budúce dostanete slovo lehota na pozňujúce návrhy vyprší 8. februára o 8. hodine večer. Teda keď e, si kolegovia podrobne prečítajú e, celý text, budú mať priestor vedľať pozmeňujúce návrhy. E, správa je naozaj rozsiahla a potom získame prehľad o tom, aké sú stanoviska kolegov. Ďakujem všetkým za účasť. Ďalšia schôdza sa skutočne 25. januára v pondelok. Pýtam sa, či má ešte niečo, niekto niečo v bode rôzne. Mm, ak nie, tak ďakujeme. Dovidenia.